Der Präsident. Pán predseda. Sitzung ist wieder aufgenommen. Otváram schôdzu. Zápisnica včerajšieho zasadnutia a prijaté texty sú k dispozícii. Je niekto proti? Nie je tomu tak. Predseda na základe EPP žiadosti E, informuje, že pán Rozáty nahradí pani Dubravku Šujúciu v rámci delegácie parlamentnej skupiny